Hlasovať sa bude zajtra o 12. Ora le interrogazioni al Consiglio e la Commissione. Teraz prejdeme ďalšiemu bodu programu a to je ústna otázka Rade a Komisii, ktorá sa týka obnovy a demokratizácie Mali. eh, la Prvým rečníkom bude pani Eva Jolie na dve minúty. Pani predsedajúca, pán komisár, kolegovia, kolegyne. Demok- obnova a demokratizácia Mali, to sú, ob- to sú obrovské úlohy a ja sa ale budem za- sústrediť na tri, od, na tri oblasti voľby, voľby potom e, aká bude naša úloha v tomto období, ako pomo- pomôžeme obetiam. Áno, tento problém musíme vyriešiť, keď e, samozrejme nie sú len tieto tri oblasti, to by bolo veľmi nebezpečné. Mali potrebuje aj svoje vlastné orgány, aby došlo k úplnej obnove, ale situácia je zatiaľ veľmi, veľmi zraniteľná, citlivá. Ešte tam nie sú dostatočné podmienky vonkoncom pre volebnú kampaň. V priebehu to, tejto vojny e, došlo k znásilneniu mnohých žien, boli nútené k zatvárať manželstvo a jednoducho musíme týmto ženám pomôcť. Európska únia by mala pomôcť predovšetkým prostredníctvom mimovládnych organizácií, ktoré ale žiaľ nemajú dostatok prostriedkov. Áno, musíme sa angažovať, pretože to môže mať e, dopad aj na voľby, ktoré boli, ktorých dátum bol neskôr správne vybraný na začiatok Ramadánu a ešte k tomu na obdobie dažďov. Takže, ale zdá sa, že zatiaľ sa prekonali všetky tieto prekážky, ehm, dochádza k obnove základných služieb a infraštruktúry, ktoré by mali z tohto procesu obnovy urobiť eh, dôveryhodný proces eh, voči občanom Samozrejme, že musíme byť pripravení na dialog aj po francúzskej intervencii, eh, hovoriť s tými, ktorí proces kritizujú, a aká je budúcnosť eh, Malíčanov. Mnoho Maličanov považovalo francúzsky zásah za oslobodenie, ale nesmie to byť videné ako nová kolonizácia. Moja krajina sa tomu musí chrániť a Európska únia musí zabezpečiť, že takéto názory nebudú prevážať. Ďakujem pekne. Teraz pán Danžan na 3 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, ja tu teraz vystupujem aj za Elmara Broka, ktorý je spoluautorom tohto uznesenia a ktorý tu dnes večer s nami byť nemôže, ale zdieľame s ním niektoré konštatovania. Táto správa je vítaná a je tiež správa v dôležitej chvíli pre Mali a je to aj les, tiež e, rozpráva, ktorá by bola užitočnejšia, keby sme ju mali oveľa skôr, dokonca pred mnohými rokmi, celé roky skôr, pretože nesmieme zabúdať, že Európska únia a 27 členských štátov a všetky inštitúcie si už v roku 2011 vytvorili stratégiu pre bezpečnosť a rozvoj Sahelu. A keby táto stratégia bola uplatnená, tak by sme sa dnes neocitli v tejto situácii a nemuseli by sme obhajovať uznesenie, ktoré odporúča práve túto politiku bezpečnosti a rozvoja bezpečnosti e, v tomto regióne v kontexte, ktorý je dnes oveľa komplikovanejší než pred dvoma rokmi. A teraz zase musíme doháňať to, čo sme um, strátili a musíme to doháňať tiež v takom nejakom uh, naliehavom tempe. A my sme si uh, aj s pani Evou Žolí klali otázky um, ktoré sa týkajú demokratizačného procesu, s čím súvisia voľby. Voľby sú absolútne dôležité, um, pretože je dôležité zvoliť si tých, ktorí budú zodpovední za svoju krajinu, ale treba upozorniť na to, že volebný proces, ktorý bude komplikovaný z rôznych technických, prípadne aj politických dôvodov a ktorý by bol vlastne vedený zlým smerom, E, tak e, musíme dať pozor, aby tento volebný proces e, ešte viac nepodkopal autoritu týchto miestných činiteľov. Takže neviem, či máme tak rýchlo tlačiť na voľby. Tiež sú tu ťažké podmienky z hľadiska bezpečnosti. Ste tam prácu francúzskej armády spolu s francúzským nejakými ďalšími spojencami. Mali by sme tiež poďakovať aj Európskej misii, e, teda výcvikovej misii EÚ, a e, táto musí byť tiež ale dobre integrovaná, pretože vieme, že malická armáda nepotrebuje len vzdelanie či výcviky, ale potrebuje skutočnú obnovu a rekonštrukciu, ktorá sa deje za prísnej demokratickej kontroly. To musí byť armáda, ktorá bude lojálna voči svojim svojim autoritám. To musí byť zabezpečené a aj keď Európska únia bude naďalej hrať svoju úlohu a pokiaľ ide o úlohu Európskej únie, mali by sme sa tu poučiť z minulosti, z fázy pred konfliktom. Je nutné, aby skutočne Európska komisia aj ESVČ spolupracovali, pretože to by, tak len to povedie k efektívnej stratégii pre Mali. Ďakujem pekne, teraz má slovo pán komisár Píbalks. Ďakujem pani predsednička. Vážení poslanci, som veľmi rád za túto príležitosť, že tu môžem pred vami hovoriť o Mali. Je to dobre naplánované, pretože o mesiac bude, budú prezidentské voľby. Taktiež v OSN sa mení velenie misie, ktorú vedú africké sily. A Európa sa postavila výzve, podobe tejto krízy. Táto kríza sa týka Mali a sahelského regiónu a my musíme zlepšiť bezpečnostnú situáciu v Saheli. Taktiež sme rešpektovali kompetencie zákonných úradov a Európa podporovala situáciu v regióne bilaterálne aj ako celok a koherentne sme konali od e, puču minulý rok v marci. Poslali sme e, pomoc e, v, vo výške 112 milión eur. Taktiež sme sa snažili v medzinárodnom kontexte pomáhať v Mali. Taktiež sme využili africký mierový nástroj, financovali sme rozvisnenie e, afrických vojakov prostredníctvom ECOVASu. Tam sme taktiež na to vynaložili 15 milión eur. eur. Začali sme e, trénovať malických vojakov v apríli. Požiadali sme ich, aby pripravili cestovnú mapu, ktorá bola prijatá 29. januára a tým sme taktiež sme poskytli podporu na implementáciu tohto nástroja a Európa je hlavným aktérom pri rekonštrukcii krajiny. Dôležitá úloha Európskej únie sa preukázala 15. mája na donorskej konferencii v Bruseli tam sme taktiež prednesli svoje záväzky v súvislosti s rekonštrukciou Mali. Európa poskytuje takmer 1,4 miliardy eur. Z toho 523 milióna eur pochádza z rozpočtu komisie. A toto je reakcia na akčný plán, ktorý pripravila malíska strana. Čo sa týka rozvojovej strany, Európska únia vypracovala komplexný prístup, kde sme využili všetky nástroje, ktoré máme dispozícii, aby sme reagovali na výzvy z krátkodobého a dlhodobého hľadiska. Máme tam nástroj na humanitárnu pomoc, regionálne projekty. A Európska komisia chce znovu nastoliť právny štát, demokraciu, chce e, zmierniť dôsledky krízy v Mali. Európska komisia začala implementovať projekty v súlade s týmto prístupom a plánuje ďalšie kroky tento rok v súlade s plánom oživenia situácie v Mali. Vysoká predstaviteľka vymenovala špeciálneho vyslanca Európskej únie Mali, ktorý bude kľúčovým hráčom v rokovaniach z Mali a bude napomáhať mierovým krokom, predovšetkým na severe krajiny. Chceme podporovať reformu armády pod demokratickým vedením, Medzinárodnú komisiu pre zmier a podporovať taktiež voľby. Máme tam Európsku pozorovaciu misiu, ktorú bude viesť Louis Michel. Naša diplomatická viditeľnosť a celková dôveryhodnosť sú na veľmi vysokej úrovni. A môžem povedať, že napriek určitej kritike Európska únia veľmi rýchlo zareagovala na situáciu, ktorá sa prudko vyvíjala. Máme tu balíček 20, 20 miliónov eur, ktoré sme poslali vo februári a toto pomohlo napomohlo mediácii. Európa je taktiež aktívna na regionálnej úrovni. Máme pomoc Nigeru a Mauritány, ktorá bola navyšená. A čo sa týka bezpečnostnej situácie, mierová civilná misia Eurocup začala budovať kapacity v Nigérii a EU taktiež podporila projekt, ktorý spustili spoločne Niger, Mauritánia a Mali. Najťažšou časťou ale bude to, čo ešte len príde v celom tomto regióne. My naďalej tam budeme musieť pracovať, čo sa týka Mali, tak rekonštrukcia tu má mnoho aspektov a do veľkej miery bude závisieť od politickej vôle miestnych politických aktérov, tak aby sme tam zaznamenali skutočný pokrok. Ďalšou výzvou bude dôkladná medzinárodná podpora. Musíme sa vyhnúť chybám, ktoré sme robili v minulosti, kedy darcovské peniaze nemali ten cielený dopad na reformy. Čo sa týka bezpečnostného sektoru, justičného sektoru, konsolidácie, právneho štátu, to sú kľúčové prvky. A čo sa týka medzinárodného zdieľania bremena, tak ešte e, to nebolo presne určené, ale určite Európa bude napomáhať budovaniu kapacít pomocou našich eh, nástrojov, ktoré máme v dispozícii. A čo sa týka tohto procesu, tak ten bude dlhodobý. Chceme taktiež napomôcť eh, riešeniu konfliktov, ale čo sa týka úspešného zmieru, tak to bude vyžadovať naozaj veľkú angažovanosť. Toto všetko je súčasťou prebiehajúcich e, rozhovorov, ktorých sa zúčastňujú naše, aj naše delegácie. Taktiež chcem zdôrazniť otázku ľudských práv. Maliskej úrady teraz sa snažia šíriť e, informácie ohľadom ľudských práv. Toto vítame. Taktiež Európska e, únia financuje afrických pozorovateľov, ale je tu určité nebezpečenstvo. My sledujeme e, zblízka situáciu v súvislosti s ľudskými právami. A čo sa týka regionálnej úrovne, tak tam cezhraničná spolupráca je veľkou výzvou. Tak ako sme videli na základe udalostí v Alžírsku alebo v, Niger, v Nigérii, musíme ešte veľa e, bojovať proti terorizmu, obchodu s drogami. A na základe situácie v Líbii tam vidíme naozaj potrebu e, cezhraničnej spolupráce, ktorá tam ešte nie je na dostatočnej úrovni, čo sa týka nejakého fóra, ktoré by, na, na základe ktorého by sme mohli spolupracovať s regionálnymi krajinami v regióne, s inými medzinárodnými partnermi. Toto je naozaj potrebnou platformou aby sme mohli čeliť tejto výzve. A ja si myslím, že môžeme poskytnúť mali komplexnejšiu podporu, ale to, čo nemôžeme nahradiť, je vôľa malícov čeliť tejto výzve a ja očakávam a dúfam, že vývodalosti v posledných mesiacoch povedie k tomu, že budú ochotní naozaj robiť všetko, čo je v ich silách, posilniť krajinu a využiť aj prostriedky, ktoré neboli využívané, ale skutočne Mali musí konať. Aj samo my poskytneme potrebnú podporu v oblastiach, kde je to potrebné. Ďakujem. Ďakujem. Teraz budú mať slovo o rečníci. Najprv je to pán Preda. Minúta a pol. Pani predsedajúca, ja začnem aktualitou, ktorú všetci sledujeme pod vedením prezidenta Reureha sa podpisuje dohoda. My si všetci uvedomujeme, aká je to dôležité aký dôležitý je tento podpis pre normalizáciu situácie, pretože pretože inak budú voľby ohrozené a neviem si predstaviť, že by sa vlastne konali vôbec voľby v takejto naozaj veľmi krehkej situácii. Ale no, vráťme sa teraz ale k hlavnej otázke našej dnešnej diskusie, a to je obnova a demokratizácia. Ako tu už bolo povedané, mali sme úspešný e, zásah. Niekoľkokrát sme blahoželali francúzskej armáde a boli tu rôzne prísľuby pomoci. E, bola tu aj veľmi dobrá konferencia, kde e, zazneli aj prísľuby, pretože táto krajina má obrovské potreby a je treba pripomenúť, že zdroje malískej vlády po tom púči v 2012 kvesli o um, veľa percent, pol, pol milióna ľudí boli nutení opustiť svoje domovy. Tiež nie je zatiaľ zabezpečená zdravotná starostlivosť ani vzdelávanie a odhaduje sa, že milión maličanov sú ohr- ohrozených hladom. Takže to, body, to budú hlavné body obnovy a ako povedal pán komisár, Európa musí zohrať v tomto kontexte svoju úlohu. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Gomeš e, na 1,5 minúty. Demokratizácia Mali e, vyžaduje koniec násilia a implementáciu dohody, ktoré, ktorú uzavrali orgány a rekonciliačná komisia alebo komisia zmierenia. Prichádzajú voľby a nemôžeme si dovoliť negatívny dopad na proces tranzície. Stabilizovanie bude, krajiny bude vyžadovať veľké úsilie pri zmierovaní etnických, politických, sociálnych napätí v spoločnosti a bude vyžadovať zaangažovanie všetkých úrovní malískej spoločnosti. Aj ženy musia hrať svoju úlohu v tomto procese a to bude vyžadovať podporu participácie aktérov, ktorí by mohli zlepšiť veci. Potrebujeme vziať do úvahy aj teroristov a kriminálne siete, nie len v Mali, ale aj v celej sahelskej oblasti. Cesta k demokracii je životne dôležitá pre tento región, kedy orgány sa zaviazali, že s pomocou EÚ a medzinárodnej komunity vybudujú hospodársky svoju krajinu, pozdvihnujú na vyššiu úroveň. Musia začať tým, že uspokoja základné potreby svojho obyvateľstva, pretože v tejto oblasti je úroveň e, indexu ľudského rozvoja veľmi nízka a Mali by pritom mohla poskytnúť úrovne, ktoré hospodársky alebo politicky sú vyššie. Potrebujeme holistický investičný program, aby sme vykorenili chudobu a zlú správu vecí verejných, aby sme vykorenili terorizmus a kriminalitu v tejto oblasti, a to nie len v Mali, ale aj v celom širšom regióne Sahel a i v Líbii zlepšíme celý región. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Nechaj ma trochu ísť. Ďakujem pekne. Teraz pán Gören za 2,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím, po vojenskom prevrate v je situácia v Mali naďalej e, pokrytá rôznymi problémami. Aj keď e, máme pred sebou ešte stále množstvo práce, kľúčovú úlohu hrajú ešte stále Tuarégovia, ktorí sú potrební pre vyriešenie problémov v celom sahelskom regióne. A v celom sahelskom regióne veľmi krehká situácia. Ten bol centrom rôznych otrasov už od kedy sa začala arabská Jara. tento relatív, toto relatívne ticho si ešte nemôžeme vykladať ako ako už koniec problémov. Islamisti sú ozbrojení až po zuby a sú tiež zodpovední za to, že sa takto zhoršila, že sa tak zhoršila situácia v Mali a sú hrozbou pre celý región a z tých e, pozitívnych bodov musíme vyzvihnúť práve voľby 21. júna a 11. Mm, augusta. Európska únia tam pošle pána Luisa Michela, ktorý má dobrú povesť aj z hľadiska znalosti afrických pomerov. Po druhé musíme privítať angažovanosť medzinárodného spoločenstva. Ďalej Minus má tu ešte sila OSN sú sily OSN a najpozitívnejším bodom je práve ten pozitívny výsledok konferencie darcov, ktorá prebehla v Bruseli v máji a ktorá bola ochotná pripraviť 3 miliardy eur a investovať ich na rekonštrukciu krajiny. A či by sa tie voľby mali konať na začiatku alebo na konci rekonštrukcie, ja som presvedčený, že voľba prezidenta je dobrým rozhodnutím. Prečo? Je to preto, lebo voľby sú súčasťou dlhodobého procesu demokratizácie Mali, ktorý sa začal už v 90. rokoch. A, e, ne, keď e, sa netreba vziať do úvahy len to, že všeobecné volebné právo zabezpečí dobrú legitimitu, pretože legitimita sa týmto stáva základňou, na ktorej bude spočívať dôvera občanov v inštitúcie. Ja by som ale chcel upozorniť pána komisára na to, že Pani Treore, bývalá ministerka kultúry, nedostala vízum, aby mohla vycestovať do Európy. Ja ju poznám veľmi dlho a ja si to neviem predstaviť, aký dôvod mohol byť za tým, že nedostala vízum. Predsedajúca, ďakujem pekne teraz e, za zelených pán Alfonzi na jednu minútu. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, súčasná situácia v Mali je extrémne vážna situácia v Severnom Mali naozaj bude mať veľký vplyv eh, z hľadiska budúcnosti krajiny eh, v najbližších, aj to, čo sa bude diať v najbližších mesiacoch, um, pretože aj pomsta malískej armády je vykladaná eh, rôznym spôsobom. Hovoria, že to bol púč a podobne. Konferencia v Bruseli um, bola veľmi um, dobrá. Naš, ehm, myslím si, že sme vyjadrili takisto aj našu zodpovednosť um, voči malým. A, avšak eh, bo, bude potrebné veľmi by veľmi silná politická vôľa, aby e, nedošlo k ďalším excesom a aby sa zabezpečila rovnováha v celom regióne. Miestno obateľstvo musí získať dostatočnú autonómiu v tejto oblasti a len tým budeme môcť dosiahnuť skutočnú stabilitu e, predsedajúca. Ďakujem pekne. Teraz e, má slovo pán Zahradil na 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár. Ja som si dnes prečítal aj v otvorených informačných zdrojoch správu, ktorá sa najlepšie ilustruje ktorá asi najlepšie ilustruje to, čo sa v Mali stalo aj aká tam bola miera devastácie. Bola to správa, ktorú vydalo UNESCO. UNESCO Turecko hovorí, že došlo k devastácii historického mesta Timbuktu, kde bolo zdevastovaných 15 eh, zo 16 eh, hrobiek, ktoré boli v kultúrnom dedičstve, boli spálené tisícky eh, starých rukopisov, takže to je jeden druh devastácie, ale ešte horšia je potom politická a ekonomická, ktorá má ďaleko širší rozsah a týka sa celého regiónu a iste je známe, že moja politická skupina sa často stavia rezervovanie k rôznym európskym riešeniam, ale v tomto prípade musím jednoznačne podporiť angažovanosť EÚ a celoeurópske riešenie každom prípade podporíme všetky kroky, ktoré zabezpečia suverenitu a územnú celistvosť, bezpečnosť Mali aj určité nejaké národné zmierenie. E, o úlohe Francúzska už sa tu hovorilo a preto je treba toto ešte vyzvihnúť, pretože na tej bilaterálnej úrovni niekto musel e, konať a rokovať. A ja by som chcel ešte raz e, zdôrazniť úlohu výcvikovej misie EÚ, kde aj moja krajina Česká republika má kontingent asi 40 vojakov, takže buďme aktívni, pokračujme v tomto, pretože ide aj o našu európsku bezpečnosť. Ďakujem pekne. Grazie, GUE, Ďakujem pekne teraz e, pán Lösing e, na, na jednu minútu. E, myslím si, že nie, tu eh, s vonkoncom nedošlo k žiadnemu riešeniu a práve eh, sa situácia ešte viacej priostrila, pretože okrem eh, z národnej krízy sa stala vlastne akoby medzinárodná kríza, v ktorej sú teraz bojujú rôzne moci. Čiže je potrebné tiež odstrániť tie pôvodné dôvody, ktoré viedli k, ku kríze aj tie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 je tu potrebná politika, ktorá bude rokovať v zmysle humanita, humanity a v zmysle ľudských práv. Tá nemá vlastne žiaden, eh, žiadnu, žiadnu silu. Mali je jedna bohatá krajina, ale ľudia sú veľmi chudobní a musia ešte viac a viac trpieť napriek tomu veľkému bohatstvu tejto krajiny. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz pani Štrifler na 1,5 minúty za jednotlivých rečníkov. Ďakujem, pani predsednička. Ja som pred týždňom bola v Mali, v Mauretánii a humanitárna situácia na severe Mali je naozaj znepokojivá. Teraz je to trochu v tieni prezidentských volieb, ktoré sú naplánované na 28. júla. Toto je priorita pre vládu a pre medzinárodné spoločenstvo v súvislosti s financovaním. Bezpečnosť zasobovania potravinami sa zhoršuje na severe, ale aj inde. Okrem toho začína obdobie sucha. Takže táto situácia je naozaj znepokojivá a hrozí, že deti budú zle vyživované, začnú sa šíriť choroby ako je cholera. Na severe Mali je naďalej konfliktná oblasť. Máme tam, um, alebo majú tam džihadistov, teroristov, obchodníkov s drogami. Predovšetkým sú tam humanitárni pracovníci a nie sú tam žiadne štátne sociálne služby. Taktiež som bola v Mauritánii, v utečeneckom tábore, tam som vyjadrila svoje znepokojenie, vzhľadom na to, aká je tam prekérna situácia, aké sú tam podmienky. A tento tábor bol zasiahnutý búrkou. Je tam problém s distribúciou potravín, situácia bude trvať aj naďalej, pretože malískí utečenci sa nechcú vrátiť do Mali, až do tej doby, než bude zaistená bezpečnosť. No čo sa týka volieb, tak tým sa ukončí prechodná fáza. To je veľmi zásadný krok pre návrat demokracie. Dobrý prebeh volieb na severe krajiny je zásadný e, z hľadiska dôveryhodnosti týchto volieb. Ja som na mieste videla, že je tu skutočná vôľa úradov zorganizovať dôveryhodné voľby. Je to možné, ale je to obrovská výzva. Predovšetkým, čo sa týka hrozieb v súvislosti s bezpečnosťou, s falšovaním volebných lístkov, s registráciou plnoletých ľudí, ktorí budú môcť hlasovať a tak ďalej. Ďakujem, pán Cortés. minutu. ďakujem, pani predsednička, pán komisár. Myslím si, že všetci, ktorí tu sedíme, vieme, aký akom, aký máme záväzok mali, akú dobrú prácu tam odvádzame na základe našich prostriedkov, ale viete a vieme, že máme spoločné výzvy, ktoré pred nami stoja. Musíme maximalizovať účinnosť humanitárnej pomoci a taktiež spoluprácu. A my v tejto chvíli tam poskytujeme veľmi dôležitú pomoc eh, jednému z desiatich najchudobnejších štátov na svete. Nie je to žiadne nízke číslo, je tam naozaj obrovské množ, množstvo e, detí, ktoré sú ohrozené e, pod výživou a potrebujeme účinne sa koordinovať s ostatnými darcami, s mimovládnymi organizáciami, ktoré pracujú v tejto oblasti, tak aby tam tisíce ľudí nehľadovali. Vážne sa tam porušujú e, ľudské práva, nie je to potrestané Taktiež sa tam verbujú detskí vojaci. Je tam obrovský strach medzi civilným obyvateľstvom, predovšetkým komplikovaná situácia detí a žien. Ja by som sa chcel opýtať, aké akcie máte naplánované v súvislosti s ochranou ľudských práv a so zlepšením situácie. Ďakujem. Ďakujem. Pán Rinaldi, dve minúty. Ďakujem pani predsednička, pán komisár, milí kolegovia. Máme tu tri body. Konferencia darcov, misia OSN a prezidentské voľby, ktoré nás predovšetkým zaujímajú. Uvidíme, či prebehnú aj parlamentné voľby. No a štvrtým prvkom potom je to, že Európska únia má jednotné stanovisko vzhľadom na to, čo sa stalo v Líbii, v Iraku a teraz v Sýrii. To je naozaj podstatné. Mali je obeťou vojny, za ktorú nebolo zodpovedné. Skutočne tam prebiehali barbarstva, sekali sa tam ruky, znasilňovali ženy a tak ďalej, ale musíme sa poučiť z toho, čo sa odohralo v Afganistáne. To znamená, poprvé, prostriedky, ktoré tu máme, musia byť účinne koordinované, tak aby sme zabránili kakofónii a duplikácii rôznych darcov, ktorí si potom budú tam šlapať na prsty a skutočne musíme tie prostriedky nielen vyčleniť, ale aj dať dispozícii. Ďalej, politická trieda v Mali musí prevziať svoju zodpovednosť. Mali je tiež obeťou svojich rozporov, ktoré pochádzajú z dávnych dôb a ktoré táto kríza musí vyriešiť. Je treba bojovať proti korupcii, musia sa vytvoriť skutočné politické strany, ktoré budú chcieť poskytovať služby občanom na celom území nový demokratický smer musí mať skutočný zmysel. Ja tú krajinu pomerne dobre poznám. Hovorí sa, že tam žiadna choroba nie je prirodzená, vždy je za ňu zodpovedný niekto alebo niečo. Sú tam mená, priezviská tých slabín malíského štátu, ktorý ešte neprekonal vojenský konflikt, ktorým bol zasiahnutý. Tie čierne myšlienky, o ktorých hovoril Antapeba, teraz musia byť vykorenené a malická vláda musí prevziať svoju zodpovednosť. Ďakujem. Teraz má slovo pán poslanec Galer dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Opätovná výstavba, demokratizácia Mali. Toto je v našom európskom záujme, nielen v záujme Mali. A my nechceme, aby tam pretrvávalo vákuum v Saheli a v Mali, kde by sa množili džihadisti a iní extrémisti a preto je dobré a dôležité, že aj Francúzsko sa tam presadilo a že my sme tam ako Európska únia vyslali misiu. Demokracia to znamená aj slobodné a férové voľby. Mnohí kolegovia tu vyjadrili obavy v tejto súvislosti. Ja by som chcel povedať, že ja som pracoval ako hlavný pozorovateľ v Tunisku a taktiež v Pakistane a viem, ako, sa, ako je tam treba v tejto súvislosti pracovať. Ehm, nám to trvalo skoro e, tri štvrte roka, takže akým spôsobom sa dajú zorganizovať voľby v spolupráci s malícami, tak aby sme dospeli k pozitívnym výsledkom. Pán Michel nemôže vymyslieť nejaké nové štandardy. My Máme naše európske a medzinárodné štandardy, ktoré by sa, ktorých sa musíme pridržiavať. Tie registre voličov musia všade sedieť, nielen v mestách, ale aj v iných oblastiach, tak aby voliči taktiež mali možnosť sa môcť informovať. Kandidáti musia viesť férový boj a štruktúry musia byť vybudované tak, aby sme nakoniec mohli povedať áno, to boli voľby, ktoré splnili vysoké normy. A tu by som chcel vyjadriť svoje pochybnosti a dúfam, že v spolupráci s malijskými úradmi až do doby, kedy sa tie voľby skutočne odohrajú, že ešte odvedeme kus práce, tak aby sme nemali ešte popri rekonštrukcii mali, mali ešte navyše ten problém, že tie voľby, niekto povedal, že tie voľby neboli demokratické. Mohli by to povedať tí, čo ich prehrajú. Ďakujem. Ďakujem. A teraz Pán Tyrolian na minútu a pol. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, Mali bolo zreštarované, čo sa týka teritoriálnej integrity. Je tam teraz mier a som veľmi rád, že Európska únia prostredníctvom Francúzska zasiahla prostredníctvom krízovej, v krízovej oblasti. Treba zaručiť podporu EÚ tak, aby vláda Mali mohla zostať stabilnou. Potrebujeme medzinárodnú finančnú komity, 25 e, miliard eur a iné finančné záväzky. To je to, čo by sme radi videli. Orgány pred orgánmi stoja výzvy a pozorujeme aj krehkosť inštitúcií. Problémy so správou veci verejných v tejto krajine viedli k tomu, že v očiach občanov štát stratil kredibilitu najmä na severe. Mali legitimita vlády je dôležitou otázkou a vlády e, a voľby sú veľmi dôležité, aby sa opäť nastolila dôvera občanov v vládu. Misia, ktorá ide do Mali v čase volieb, je, má skutočne veľkú dôležitosť. Zdôrazňujeme aj potrebu aplikovať dohody o regionálnom partnerstve pri stabilizovaní Mali. Predchádzajúca malíska vláda pomohla stabilizovať isté časti sahelskej oblasti prostredníctvom stratégie stratégie pre rozvoj sahelskej oblasti, ktorú vypracovala EÚ a inštitúcie treba inštitucionalizovať isté oblasti v Afrike, pretože hrajú dôležitú úlohu. Ďakujeme. A teraz má slovo pán Šťastný na minútu a pol. Ďakujem, pani predsedajúca. Mm, gratulujem k úspešnej francúzskej operácii na severe Mali, pretože sa podarilo e, salafistické, džihadistické vojenské skupiny e, odzbrojiť oni predtým prevzali kontrolu nad veľkými centrami obyvateľstva, nad veľkými sídlami na začiatku roku 2012. Táto ofenzíva bola úspešná, ale militanti a extrémisti ešte zatiaľ neboli úplne porazení. Nestačí spoliehať sa iba na vojenské prostriedky. To problémy nevyrieši. Aby bolo možné zabezpečiť dlhodobú stabilitu v Mali, potrebujeme sa zamerať na samotné zdroje radikalizácie sa tejto oblasti. Európska únia musí pomôcť Mali identifikovať korene nestability a konfliktu v tejto krajine a vysporiadať sa s nimi. Tieto korene sú e, komplikované a zasahujú do veľkej hĺbky. Interné zdroje e, nestability a krehkosti zahrňajú inštitucionálnu slabosť, korupciu, chudobu a sociopolitické napätia. Výzvou dneška je to, ako zredukovať politickú korupciu a zlepšiť nedostatok pri infraštruktúre a poskytovaní verejných statkov. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ďakujeme, pán Šťastný. Teraz má na minútu slovo pán Kastex. Pani Kastex. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Pred niekoľkými mesiacmi mnohí z nás verili, že Európska únia mala byť razantnejšia pri riešení krízy, ktorá vypukla v Mali, keď sa do veci zaangažovalo Francúzsko svojou armádou. Mali sme podporiť demokraciu a zabrániť šíreniu krízy sú tu isté dôsledky, ale aj korene krízy ešte stále sú prítomné v tejto oblasti. Nevysporiadali sme sa s nimi. Týka sa to e, rozvojovej politiky Európskej únie a zodpovednosti Európskej únie. Francúzske humanitárne a finančné úsilia by boli bývali márne, ak by Európska únia nebola, vypracovala aj preventívne opatrenia. Mm, voľby v júli a v auguste nebudú stačiť na stabilizovanie krajiny, najmä v oblasti Sahelu. Preto musíme sa zaangažovať nie len do vytvárania demokratického procesu, ale aj do prevencie ďalšej krízy. Ďakujem za slovo. Ďakujem. A teraz na minútu a pol. Ďakujem, pani presenička. Máme tu veľa víziev, ale chcel by som Predovšetkým sa pozrie na situáciu vysídlených osôb a utečencov a na návrat inštitucializácie do niektorých zón v tejto krajine. Hovorím o bezpečnosti a o teritoriálnej integrite. Aby sme presadili demokraciu, tak musíme dokončiť volebný proces a musíme zaručiť legitimnosť a prijatie výsledkov, toto bude nepochybne prepojené s celkovým procesom, ktorý tam prebieha na celom území. A okrem toho je treba, aby sa na ňom zúčastnili všetci. Ja to hovorím, pretože súčasný volebný systém umožňuje účasť len 30 osôb, ktoré by mali v našom volebnom systéme právo voliť. A V tejto súvislosti musíme merať kroky a vieme veľmi dobre, kam sa chceme dostať. Chceme sa vyhnúť nepotrebnému protagonizmu alebo paternalizmu a taktiež e, nezodpovedným úsudkom. Bolo by dobré, keby sme mohli kráčať bezpečne, s veľkou mierou bezpečnosti

Grazie, onorevole Kukan. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Kukan na minútu 30. Ďakujem, pani predsedajúca. Ako bolo identifikované počas konferencie o Mali, ktorú zorganizovala vo februári tohto roku EÚ, zameranie EÚ by malo byť na to, aby sa Malíčania ujali, e, vzali do svojich rúk mierové a demokratické riešenia súčasnej krízy. Malo by sa im umožniť všetkým Malejčanom, aby participovali v hospodárskom a politickom živote tejto krajiny. Aby bolo možné toto dosiahnuť, e, verím, že sa musíme vyhnúť e, politikám, ktoré sú orientované na symptómy a iba na terorizmus a radikalizáciu v Mali je nevyhnutné, aby sa do veci zaangažovala aj vláda, aby poskytla základné dodávky potravín. Toto sú hnacie motory pre e, to, aby boli ľudia spokojní, aby sa nešírila dezilúzia. Politická finančná podpora sahelskej iniciatívy je súčasťou komplexného prístupu, ktorý sa má vysporiadať s koreňmi súčasných víziev, ktorým čelí Mali. Aby sme mohli úspešne prebudovať Mali a etablovať stabilitu, musíme sa vysporiadať so základnými problémami, a to je zabezpečenie dodávok potravín a výcvik malijských vojenských síl. Sú to prvé a nevyhnutné kroky. Preto vítam etablovanie výcvikovej misie EÚ v Mali, a táto bude základným kameňom pri vytváraní bezpečnosti a stability v danej v tejto krajine. Európska únia musí pomôcť Malíčanom prekonať toto veľmi ťažké obdobie. Ďakujem za slovo. Ďakujem. A teraz má slovo pán, pani Gabriel na minútu a pol. Ďakujem pekne. Tá situácia v Mali je nesmierne zložitá a komplikovaná Samozrejme, že je veľmi dôležité, ako dopadnú rokovania ehm, s podvedením eh, predsedníctva krajiny Burkina Faso. Eh, tento proces ale nesmie byť kontraproduktívny. Eh, musíme zabezpečiť demokratické slobodné voľby ehm, je treba zabezpečiť aj dôveru medzi vojakmi a dôstojníkmi v malískej armáde. Tiež je potrebné posilniť e, správu veci verejných, administratívnu správu, treba stabilizovať severnú časť e, Mali. Stabilizovanie armády je samozrejme veľmi dôležité. Pán komisár, ako sa tu už, ako ste sa zmienili aj vy a francúzska vláda, ani Európska misia nemôže o samote vyriešiť túto situáciu. Môže len pomôcť, ale my nemôžeme nahradiť samotných malíčanov. Ale pokiaľ chceme, aby situácia bola udržateľná, tak musíme pod eh, posilniť výcvikovú misiu, potom musíme poskytnúť technickú pomoc, eh, No, musíme pripraviť plán ďalšieho rozvoja, to musia byť naše konkrétne kroky, ale Európska únia musí e, pokračovať, e, musíme si byť vedomí našej úlohy a našej zaangažovanosti. Stratégia Európy pre rozvoj Sahelu je veľmi dôležitá, preto by sme mali túto stratégiu posilniť. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz prejdeme k GDI. Spontánne rozprávajú slovo pani Korhola. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Keď sa pozriem na situáciu v Mali, hovorili sme o tomto už predtým aj v tejto, sam, tejto miestnosti. A stá sa mi, že je potrebné, aby všetci tí, ktorí sú zapojení, e, si sadli za jeden stôl. Podarilo sa nám vytvoriť ten, ten národný výbor pre zjednotenie a zmierenie, to je dobré, ale tieto rokovania sú vlastne len nástrojom, ktoré by mali viesť k nejakému e, záveru a Európska únia vložila do tohto procesu veľké úsilie v posledných rokoch a preto by bolo veľmi dobré, keby sme mohli poslať aj mierovú misiu a pokúsili sa zapojiť všetkých, všetky etnické skupiny, aj zástupcovia mladých, zástupcovia žien, všetkých. Až takýmto spôsobom by sme mohli zabezpečiť vybudovanie nového mali pre budúcnosť. Ďakujem pekne, predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz už dám slovo pánovi komisárovi Pivaksovi. nech sa páči. Pán Pani predsedajúca, vážení poslanci. Eh, bola to veľmi podstatná rozprava. Predovšetkým všetká podpora, všetká podpora Mali je v rukách samotných Malíčanov, takže my podporujeme eh, cestovnú mapu, ktorú pripravili malíské orgány. Um, a bolo to aj schválené malickými orgánmi. Tiež e, voľby sú súčasťou cestovnej mapy pre Mali. E, tiež e, podporujeme aj UNDP a tiež chceme, aby tieto voľby boli naozaj demokratické a aby sa umožnila každému občanovi mali vyjadriť svoje stanovisko. Um, poďalšie, myslím si, že sme tiež nespomínali veľmi, že to bolo, eh, že to bola rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN a že to, celá táto akcia bola pod záštitou OSN a oni tam mali aj veľmi silnú misiu, takže um, ehm, bolo tam vymenovaný Ben Kunders, ktorý bol ministrom pre eh, vývoj, či rozvoj a tiež e, mali ma, je treba spomenúť vysokú mieru solidarity, ktorú dostali Maličania aj od Európskej únie, pretože prísľub e, pomoci neprišiel len z Európskej komisie a Francúzska, ale aj e, od iných, aj napríklad z Lotyšska. Som rád, že aj moja krajina tiež e, poslala výcvikovú misiu, preto to bolo podporované aj lotišskými občanmi. Tiež sme podpísali dohodu pre zabezpečenie sociálnych služieb, poskytovanie podpory, dodržovanie ľudských práv a pre zabezpečenie základných potrieb a tiež pre e, posilnenie občianskej spoločnosti a humanitárnej situácie. A napokon musíme e, sa naučiť lepšie fungovať v regióne Sahelu. Je dôležitý to, tento región, ale to tá cestovná mapa, ktorá bola prijatá v roku 2011, teraz e, tá druhá implementačná správa bude obsahovať aj niektoré doplňujúce prvky, ale to bude tvoriť základ, ktorý umož, dáva EÚ aj určité možnosti, pretože nesmieme zavodať, že máme obmedzenú obálku a preto tie aktivity, ktoré tam e, budeme e, mať, musia byť užitočne využité a musia viesť tomu, aby mali bolo bezpečnejšie a e, stabilnejšie. A možno moja posledná osobná poznámka. Pamätám si, keď sa keď sme tu diskutovali už v tejto snemovni, viem, vedeli sme, keď sme rokovali už o predchádzajúcom programe pre Mali, že je to zraniteľná slabá krajina, ale keby sme boli e, predpokladali, aké boli problémy s e, armádou, čo by sme boli urobení, pretože momentálne výcviková misia je na pozvánku e, samotnej ich malijskej vlády v dovtedy nič také neprišlo. Takže až teraz môžeme diskutovať o veciach, môžeme hovoriť aj o severe, ale my nemôžeme e, vlád, krajinám, ktoré majú legitívne vlády, nejakým spôsobom natláčať naše e, myšlienky či názory. Takže bola to taká delikátna otázka a e, aby Takže ja si myslím, že to, čo sme urobili v Mali, bolo e, relevantné, nebolo to, nepost- nebolo to postačujúce, nie preto, že by sme neboli ich chceli, ale keby boli tie malíské orgány žiadali od nás viac a boli by odvážnejšie. možno by sme mohli sa tejto kríze vyhnúť, ale to je už teraz e, naše ponaučenie aj poučenie pre samotných malejčanov a my sme určite hrdí na to, čo sme mali dosiahli a určite budeme pokračovať v tomto aj v budúcnosti. Predsedajúca, ďakujem pekne. Na ehm, Návrh uznesenie ehm, bol predložený v závere rozpravy a hlasovať sa bude zajtra o 12.00. Týmto končím rozprávu.